otváram e, naše zasadnutie a vyhlasujem schôdzu, ktorá bola prerušená 7. apríla 2010 za znovu otvorenú. Prosím, posadajte si. A už sme začali pred niekoľkými sekundami. Dámy a páni, zápisnica e, zo zasadnutia zo 7. apríla máte ju k dispozícii. Ak nemáte pripomienky, tak vyhlásim ju za prijatú. A teraz vyhlásenie, písomné vyhlásenie e, 78 2009, tu ide o pani Jaroka, pani e, Göring Dodenberg a ide tu o boj proti rakovine prsníka. E, toto vyhlásenie podpísala viac ako polovica poslancov parlamentu a na základe e, článku 123 toto vyhlásenie bude preskúmané a v budúcnosti bude k tomu pripravený protokol, ktorý bude priložený k zápisnici našej schôdze pani Lin. Ďakujem. Chcem e, podporiť túto deklaráciu 71 o rakovine prsníka. Viete, že je to jedna z najčastejších e, príčin